pokiaľ ide o dosahy sankcií USA na obchodnú činnosť EÚ v Iráne. Nemôžem dať slovo pánovi Langemu, budeme musieť prerušiť túto diskusiu na pár minút. Oui, j'entends bien, monsieur, mais je voudrais m'assurer que monsieur Lang va arriver dans les... Ja vás počujem, ale chceme počkať na pána Langeho. A ak naozaj nepríde, ak e, budeme mať istotu, že nepríde, tak dáme slovo pani Bienkovskej. Nous allons pouvoir reprendre la séance. Takže budeme môcť opätovne sa vrátiť k nášmu programu. Počkáme niekoľko sekúnd, kým sa pán Lange pripraví. Ďakujem pekne, pani predsednička. Prepačte, mal som takú informáciu, že začneme až 19.16 týmto bodom. Vážená pani komisárka, vážená pani predsednička, áno, pokiaľ ide o túto otázku, táto je nasmerovaná na dopady sankcií Spojených štátov amerických voči Iránu, pokiaľ ide o európske podniky. Našťastie tu máme tzv. tzv. dohodu s Spojeným štátmi americkými na úrovni Iránu, pokiaľ ide o tomu energiu. A to sa týka aj určitých sankcií, takže je dobré, že vlastne atomový program Iránu sa dostal na rozumnú cestu a ako v protiťahu vlastne tie ozdravné procesy hospodárstva takýmto spôsobom mohli byť započaté. Avšak jediný problém je, že viaceré sankcie Spojených štátov amerických už pred tou diskusiou o atomovej budúcnosti Iránu boli spustené, to znamená už v roku 79. A tieto sankcie jednoducho neboli zrušené. A toto má exteritoriálny dopad aj na európske podniky a preto platí, preto musíme jednoducho sa venovať tej problematike a otázke, že akým spôsobom európske firmy s tým môžu naložiť. Sú tu konkrétne problémy pri niektorých podnikoch, zasa iné po vážnych diskusiách s americkými úradmi e, dostali výnimku, ale predsa len sa zdá, že tu je, nejaký nerovna, nie je tu nerovnaké zaobchádzanie medzi americkými a európskymi podnikmi. A preto je dôležité, a ešte dôležitejšie o to viac dnes, aby sme do tejto oblasti vniesli určitú jasnosť, pokiaľ ide o exteritoriálne e, sankcie, ktoré takýmto spôsobom zasahujú aj naše podniky. Predovšetkým sa to týka bankového sektoru, pokiaľ ide o prístup k finančným prostriedkom, nie je možné, aby európske firmy boli vylúčené, pokiaľ ide o rozumné financovanie ich vlastných projektov. Musíme všetci, vieme všetci veľmi dobre, aký význam tieto nové možnosti s Iránom vlastne prinášajú a práve pokiaľ ide o stabilizáciu tohto regiónu, aj pokiaľ ide o rozvoj iránskych, iránskej spoločnosti. Takže v tomto kontexte máme v kontexte výboru pre obchod pripravené otázky, ktoré sme naformulovali a dali komisii, ako teda komisia hodnotí túto situáciu konkrétne a ako vlastne príjmate opatrenia, pokiaľ ide o implementáciu záväzkov, aby to bolo zabezpečené, predovšetkým vo vzťahu k Spojeným štátom americkým, tým treba objasniť, že táto exteritoriálna dotknutosť jednoducho by nemala a nesmie mať dopad na európske firmy. Otázka, či ste už hovorili s Američanmi, aká bola odpoveď Američanov na túto otázku. A v neposlednom rade, ako vlastne v budúcnosti aktivity európskych podnikov v tomto kontexte chcete zabezpečiť. Tešíme sa na vašu odpoveď. Ďakujeme pekne, pani predsednička. Nech sa páči, pani komisárka. Ďakujem za odpoveď. Ďakujem, Ďakujem pán Lange. Pani Bienko. Thank you very much, Madam President, honorable member. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, poslanci, poslankyne. 5 mesiacov po zrušenie ekonomických sankcií, pretože Irán implementoval záväzky v oblasti nukleárnej energie, je skutočne na čase hovoriť o spoločnom komplexnom pláne, pokiaľ ide o vzťahy medzi Iránom a európskymi podnikmi. To je veľmi dôležité. Dovolte mi zdôrazniť, že zrušenie sankcií bolo kľúčovým prokom, pokiaľ ide o nukleárnu dohodu ohľadne efektívnej implementácii efektívna implementácia tejto dohody je základom pre úspešnosť tohto plánu. Je v našom záujme, aby Irán skutočne zožal hospodárske plody tejto dohody. Sme na kľúčovom raz cestí a musíme sa rozhodnúť, aby všetci skutočne postovali spoločne počas návštevy vysokej predstaviteľky a siedmých ďalších komisárov, vrátane teda mojej osoby v Teheráne v apríli, sme mali možnosť vidieť, domácu diskusiu v tejto krajine ohľadne benefitov tohto plánu a medzinárodná angažovanosť je skutočne stále živá. Pokiaľ ide úspech implementácie tejto dohody je kľúčový aj pre Európsku úniu. Európska únia pokračuje aj naďalej zaangažovanosti, pokiaľ ide o koordináciu spoločného dohľadu, pokiaľ ide o tú implementáciu. Chcela by som vás uistiť, že sme plnili svoje záväzky, tak ako to bolo dohodnuté v rámci toho akčného plánu tým, že sa zrušili tie sankcie a zverejnili sa usmerenia, pokiaľ ide o implementáciu. Zabezpečili sme jednoducho jasné pravidlá. Ale takisto sme sa zaangažovali aj s súkromným sektorom, aby sa do toho vniesla jasnosť, pra, jasné pravidlá a operátori sa chcú vrátiť jednoducho do Iránu. Takže povedzme to na rovinu. Ešte stále sú pred nami výzvy, ktoré musíme zvládnuť. Finančné a bankové otázky, ktoré tu zažívame, by nemali byť podceňované ale mali by byť začlenené do širšieho kontextu. Irán bol izolovaný od svetového hospodárstva dlhšie než 10 rokov. Iránske banky boli vlastne odlúčené od medzinárodných finančných systémov rovnako dlho. Vždy sme vedeli, že plná miera reintegrácie Iránu do svetového hospodárstva sa neudeje z večera do rána, ale som presvedčená, že predsa len táto krajina úspeje. Sú tu ďalšie prvky, ktoré banky berú do úvahy v rámci svojich hodnotení, napríklad plná a správna komplexná implementácia tých pravidel. Takisto sa treba pohnúť aj v oblasti boja proti špraniu špinavých peňazí. Takže my sa angažujeme v tejto oblasti veľmi aktívne na oboch frontoch. Európska únia s členskými štátmi organizuje pravidelné konzultačné procesy z Washingtonu, napríklad 16. februára tohto roku. Spojené štáty americké aktualizovali svoje usmernenia dvakrát, zverejnili ďalšie ďalší zoznam častých otázok. Toto poukazuje na to, že sú tu záväzky na to, aby sa vniesla jasnosť, jasné pravidlá pre operátorov hospodárskych, aby skutočne sme postúpili dopredu. Takisto sme prizvali riaditeľa kontroly zahraničných aktív a ďalších predstaviteľov ministerstiev e, finančníctva na to, aby sme v tejto oblasti urobili ďalší pokrok. Budeme mať sympózium v Bruseli ohľadne zrušenia týchto sankcií s predstaviteľmi biznis sféry za príspevku expertov USA a Európskej únie. V tomto istom duchu vysoká predstaviteľka predsedala ministerskému stretnutiu 19. maja kde boli ministri Francúzska, Spojeného kráľovstva, Nemecka a Spojených štátov amerických vydalo sa spoločné vyhlásenie a to vyhlásenie bolo jasným signálom, pokiaľ ide o uistenie finančných operátorov a ich podpory, pokiaľ ide o ďalšie e, ambície v kontexte Iránu. My oceňujeme snahu Spojených štátov amerických zabezpečiť jasnosť, pokiaľ ide o tú komplexnosť tých primárnych sankcií, aby sa vyšlo v ústrety týmto aktérom bank. Je dôležité, aby Irán urobil konkrétne kroky, pokiaľ je regulačný rámec v oblasti biznis sféry. Podniky majú určité obavy, predovšetkým pokiaľ ide o otázku boja proti praniu špinavých peňazí a možného financovania terorizmu. Treba urobiť viac v tejto oblasti. Spolupráca a konzultácie, pokiaľ ide o task force, toto musí byť pri, pri, musí sa k tomu pristúpať ako prioritne Naša návšteva do Iránu bola základom pre vytvorenie systému vo viacerých doménach. Napriek všetkým výzvam, výsledky tohto plánu sú pozitívne, kde máme 22-percentný rast v obchode medzi EÚ a Iránom v prvom štvrť roku roku 2016 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím minulého roku. Máme 33 iránskych bank, ktoré boli znovu napojené na SWIFT Nedávno sa uviedlo, že 200 malých a stredne veľkých bank, vrátane európskych bank, začalo e, vzťahy bankové s iránskymi bankami. Väčšie bankové reťazce sú spokojné s tými, týmto vývojom situácie. Na to, aby sa podporil hospodársky dialog a spolupráca, v októbri plánujeme európsku ekonomickú misiu do Iránu, kde budú zastúpení predstaviteľia malých a stredných podnikov. Ako prvok podpory obchodu na úrovni členských štátov je tu ešte ďalšia schodná cesta, ktorou je využívanie medzinárodných kreditných spoločností, ktoré môže poskytnúť pokrytie a ďalšie uistenie pre investorov. Všetky tieto otázky spolu vytvoria komplexnosť tej reality, a bude si to vyžadovať predsa len trochu viac času, pretože medzinárodné biznis prostredie si vyžaduje čas na to, aby sa prispôsobili tejto novej realite. Nemôžeme nútiť banky a ďalšie podniky, aby prijali nejaké rozhodnutia v obchodných záležitostiach. Budeme odhodlane pokračovať v tom, aby sme robili všetko preto, aby Irán skutočne zožal plody našo, našich krokov. Sme odhodlani pokračovať v konzultáciách s Spojenými štátmi americkými, aby tu bola čo možno najväčšia jasnosť aby sme vyšli v ústretí komunite európskych biznis firiem, aby sme zabezpečili podporu bankovému sektoru v Iráne. Dialóg a vytrvalosť sú cestou dopredu. Ďakujem. Madame, je vais passer la parole à monsieur Bosnero pour 3 minutes. Ďakujem na 3 minúty. Pán Bostinaru, ďakujem pani predsednička. Ja pred rokom som bol veľmi rád, keď som videl prielom v týchto ťažkých dlhých rokovaniach s Iránom o jadrovej dohode a Európska únia zohrávala kľúčovú úlohu v tomto úspechu a ako som už povedal, pre všetky strany dohoda bola výhodná. No a ten akčný plán schválený v oktobri bude ďalším e, podporením stability v regióne. Ale ten plán ešte stále musí byť implementovaný dôkladne a v dobrej viere zo všetkých, e, zo, zo strany všetkých partnerov. Nejde tu iba o technické detaily. Nesmieme zabúdať na to, že aj iránsky ľud oslavoval túto dohodu, keď bola uzavretá a vyjadrili nádej, že dohoda zlepší aj ich život. Iba úspešná implementácia nám umožní využiť e, plody diplomácie a prekonať politiku obštrukcií a konfrontácie. Napriek čiastočnému odstráneniu sankcií podniky EÚ ešte stále majú veľké ťažkosti s prístupom na iránsky trh. A to najmä preto, že mnohé americké finančné sankcie ešte stále platia a majú extrateritoriálny účinok. sú tu problémy ako napríklad bezpečnosť, používanie balistických zbraní. A my musíme teraz využiť všetky naše kanály spolupráce. Musíme nadvezovať kontakty s USA, aby sme odstraňovali tieto problémy. Aspoň dočasne, aby sme riešili tie problémy, ktorým čelia e európske spoločnosti. Aby sme s našimi iránskymi partnermi mohli e, zabezpečiť e, udržateľnosť európskych investícií v Iráne. Pani komisárka, komisia by mala preskúmať, či nie je možné prijať nový mechanizmus a opatrenia, aby sa znížila závislosť um, európskych podnikov od amerických úverov a poistení. Ďakujem. Pán Zahradil práve prišiel, má slovo na jednu minútu v mene KR. Ja sa obávam, že... Obávam sa, že e, k Iránu máme stále ambivalentný postoj. Vo výbore INTA je veľa poslancov, ktorí sa zaoberajú stavom ľudských práv v rôznych krajinách a sú ochotní podporovať rôzne sankcie a ekonomické opatrenia voči krajinám, ktoré ľudské práva porušujú, ale mám pocit, že v prípade Iránu to neplatí a že bohužiaľ, že podstatu tohto teokratického diktátorského režimu stále podceňujeme. E, tam dochádza k zmenám, e, ktoré ešte nie sú reflektované. Je to teokratická diktatúra, súčasť e, antizápadnej koalície spolu s Ruskom, Hizbaláhom a Sýriou. E, E, usilujú sa o regionálnu hegemóniu, čo by bolo pre Európu nevýhodné a navyše je to štát, ktorý nikdy nezanechal svoje jadrové ambície. Čiže ja by som odporúčala, aby sme aj po ekonomickej a obchodnej stránke boli vo vzťahu k Iránu veľmi ostražití. Ďakujem a teraz mene Alde, pani Šáke, dve minúty. Ďakujem pani predsedajúca, pani komisárka. Mali by sme vniesť viac jasnosti do situácie pre podniky EÚ po tom, čo sa zrušili sankcie pre Irán. Ale americké sankcie, ktoré sú zamierené proti porušovaniu ľudských práv v Iráne a proti e, raketovému e, systému e, Iránu, tie zvyšujú neistotu európskych podnikov, pretože majú extrateritoriálne účinky. podniky EÚ potrebujú dopravu, financie a poisťovne a e, banky, um, i keď sú legálne v Európe, nebudú potrestané v, e v USA nie len miliardové e, pokuty, ale aj ďalšie prekažky existujú pre podniky EÚ, ktoré realizovali obchodnú činnosť v Iráne a potom nemajú prístup do USA. My sme toto už riešili uh, s komisiou, ale nevieme ešte stále, čo komisia a SVČ urobili, aby eh, to riešili priamo vo vzťahu so zástupcami USA. Európske spoločnosti potrebujú jasnejšie informácie. Riešili ste koren toho problému? A takisto aj s iránskymi orgánmi, pretože v Iráne ešte existujú revolučné gardy a to bráni vytvoreniu súkromného sektora. Riziko je, že výnosy po tejto dohode, ekonomické výnosy v Iráne zasa pôjdu iba malej elite. Pre našu skupinu kľúčové je, aby sme boli schopní robiť vlastnú politiku. Môžeme sa koordinovať s USA, keď je to potrebné, bolo to tak aj v rokovaniach s Iránom, ale vždy musíme zostávať nezávislí, musíme príjmať naše vlastné rozhodnutia a e, musíme e, príjmať také rozhodnutia, ktoré e, budú dobré pre naše e, záujmy. Pán Kosoper, môj jedna minúta. Európska únia je stále v závese USA a neustále prispôsobuje tomu svoje zahraničné ekonomické politiky. USA obmedzujú ekonomické a politické prostredie EÚ. Sankcie, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom, idú proti obyvateľstvu, e, tak ako sa to stalo e, so sankciami voči Iraku v 90. rokoch, ktoré mali e, ako dôsledok obete na ľudských životoch tisícky, státisícky obyvateľov. Tieto ekonomické sankcie, vrátanie embarga na E, ropu a dopravu, ale európske e, podniky majú naďalej ťažkosti s prístupom na iránsky trh v dôsledku extrateritoriálneho dopadu amerických sankcií. Mnoho podnikov, ktoré podnikajú v USA, môžu byť obmedzené z porušovania zákonov USA s následkami, ktoré sú negatívne. Kde je nezávislosť EÚ? Dve minúty, pán Buchner. Ďakujem, pani predsedajúca. Máme teraz historickú šancu desaťročia trvajúcu izoláciu Iránu ukončiť a vstúpiť do kontaktu s touto krajinou. Je to naozaj potrebné, ak chceme, aby sa tam zlepšila situácia ľudských práv. Takisto chceme riešiť terorizmus a na Blízkom východe. Spoločnosť v Iráne potrebuje zrušenie sankcií pretože tam mm, sú teraz mnohí nezamestnaní, mnohí ľudia žijú pod hranicou chudoby a situácia sa zlepší iba vtedy, ak e, bude mm, fungovať obchod a keď sa zlepší hospodárska situácia v krajine vďaka zrušeniu sankcií. A pokiaľ ide o ten trend k terorizmu v rámci krajiny sú tam radikálne hnutia, ktoré musíme zastaviť a e, preto musíme zvýšiť životnú úroveň v tej krajine. Nič iné nám teraz neostáva, ako posilniť hospodárskú spoluprácu, zrušiť sankcie. Samozrejme, USA zavádza aj oprávnenie tie sankcie, má na to historické e, dôvody, ale napriek tomu nie je akceptovateľné, ak e, európske, napríklad nemecké podniky musia dodržiavať sankcie Spojených štátov amerických. To je naozaj porušenie a nerešpektovanie suverenity Európskej únie. Ďakujem. Pán Buchner, e, príjmate modrú kartu od pána Frunzuliku? Áno, dobre, máte 30 sekúnd. Pán kolega, nemyslíte si, že komisia by mala riešiť extrateritoriálne účinky amerických sankcií s americkými zástupcami a zabezpečiť, aby európske podniky mohli obchodovať e, e, v súlade s európskymi politikami bez toho, aby riskovali pokuty zo strany USA, bez toho, aby porušovali americké politiky? Áno, samozrejme. Tieto sankcie um, to si musíme objasniť v rokovaniach medzi EÚ a USA. S tým úplne súhlasím. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Begin na dve minúty. Grazie, presidente, kolegi. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, moja otázka je, kto rozhoduje o pravidlách pre európske podniky, my alebo Washington, lebo od oktobra 2015 Európska komisia postupne odstránila sankcie a znova umožnila našim firmám obchodovať s Iránom. Ale nie USA tie zatiaľ neodstránili svoje sankcie a okrem toho, že zakazujú svojim podnikom obchodovať s Iránom, tak pokutujú európske podniky, ktoré to robia. Majú totiž extrateritoriálnu platnosť pre svoje sankcie na základe svojich zákonov. USA si myslia, že ktokoľvek používa dolár, v transakciách explicitne uznáva ich zvrchovanosť. Je jasné, že pred Iránom stojí ešte dlhá cesta, najmä v oblasti dodržiavania ľudských práv, ale sankcie už obchod neblokujú a od tej doby európske podniky začínajú zaplňať prázdne miesta, ktoré tam vznikli. Potom, ako dostali povolenie od rôznych európskych vlád, je úplne nezmyselné, že ich blokuje americká vláda. Zatiaľ to bola iba jedna, americká, e, e, jedna veľká talianská banka, ktorá bola pokutovaná zo strany USA, jedna väčšia firma, ďalší podnik bol vyšetrovaný, ale to nemožno hovoriť o iných európskych podnikoch, ktoré budú musieť platiť pokuty. Postup, ako požiadať Washington o výnimku, je veľmi zložitý a zdlhavý, a neprístupný a de facto ťažko prístupný pre malé a stredné podniky. Nechcem popierať, že pred Iránom stojí dlhá cesta k demokracii, ale táto cesta prechádza aj cez postupnú integráciu do medzinárodného systému. A ak sa Európska únia rozhodla, že dá zelenú našim investíciám v Iráne, tak posledné slovo by rozhodne nemali mať USA. Pán Borgecio, pani predsedajúca, pred hlasovaním o Brexite zajtra by sme čakali na energickejšiu pozíciu Európskej únie na aspoň k týmto záležitostiam, keď ide o obranu európskych podnikov. Nám však ani nie je jasné, aké sú sankcie USA voči Iránu, ktoré USA odstránili. Neistota zaznieva aj z úst komisie. Irán opätovne vyzýva európske podniky, aby vstúpili na jeho trh, a Taliansko bolo jedným z prvých partnerov pred Iránu pred sankciami. V Janove stoja desiatky tisíce kontajnerov, ktoré tam čakajú s tovarom a to by mohlo pomôcť našej ekonomike. Je úplne neuveriteľné, že Európska únia sa e, ocitne úplne ochromená a cíti sa neistá, keď vidí, že sú tu takéto hrozby, ktoré súvisia so záujmami našich podnikov a našich pracujúcich. Je nutné, aby Európska komisia a parlament vystúpili jednotne, aby jednotne hovorili o zrušení sankcií a o tom, že nás predsa nemôžu pokutovať americké kontrolné orgány. Ďakujem. Jedna minúta, pán Golniš. E, dopad amerických sankcií proti aktivitám európskych podnikov v Iráne E, tak ja som proti. Ja sám som pred dvoma mesiacmi takúto písomnú otázku položil komisii, doteraz nemám odpoveď. A súčasnosť ukazuje, že administ- americká administratíva favorizuje svoje národné podniky pred európskymi konkurentmi. Americká administratíva stiahla sankcie pre americké podniky a e, ďalej udržiava hrozby pre európske podniky. Takáto je realita. Štátny tajomník John Kerry e, chce sankcionovať Európu za činnosť v Iráne. Napríklad e, Airbus čaká 6 mesiacov na zelenú od, pod, od podniku. V januári e, žiadna banka, e, e, ktorá bola postihnutá obrovskou bankou miliónov, do, miliardami dolárov, bola 9 miliard pre BNP a to za, za zatvárania očí komisie a ostatných inštitúcií. To je škandál, to je škandál, ako sa podriadujete washingtonským autoritám. Pán Zafoli, dve minúty. Ďakujem, pani predsedkynia. Viedenské dohody a postupné stiahovanie sankcií prispeli k tomu, že sa o 70 znížila obchodná výmena medzi Iránom a EÚ. Teraz sa tu otvárajú nové možnosti pre európske podniky. Krajina má 80 miliónov obyvateľov a to je veľmi atraktívna krajina pre medzinárodné investície. Vlastne po páde Berlínskeho múru je to najatraktívnejšia vec. Mechanika, doprava, životné prostredie, technológie pre obnoviteľné energetické zdroje a tak ďalej. Všetci aktéry, ktorí sú zapojení do tohto procesu, Európska únia, USA a tak ďalej, by mali spoločne budovať solidné a pevné vzťahy, založené na vzájomnej dôvere a nielen na dodržiavaní týchto dohôd od Iránu očakávame konkrétne náznaky otvorenosti a reformy v oblasti ľudských práv. Pokiaľ ide o ekonomiku, tak je nutné pracovať predovšetkým na bankovom systéme, ktorý nie je v súčasnosti dostatočne transparentný. Takisto je to aj doporučenie Task Force pre finančné záležitosti je potrebné zabrániť financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí. Európska únia žiada od USA, aby umožnili investície do Iránu. Dnes to nie je možné. Pre podniky obchodovať s Iránom kvôli sankciám, ktoré obmedzujú prístup na iránsky trh. Preto žiadame komisiu, aby za nás konala a rokovala s americkými úradmi. Je dôležité, aby memorandum o porozumení a memoranda o porozumení, ktoré boli podpísané medzi európskymi súkromnými a verejnými podnikmi, aby sa z nich stali konkrétne zmluvy a konkrétne akcie. Ďakujem. A teraz pán Barekov, jedna minúta. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Som zodpovedný za Irán, pokiaľ ide o výbor pre energetiku. Irán musí z tohto plánu zožať určité úspechy. Európske po- hospodárstvo je veľmi blízko, pokiaľ ide o znovu obnovenie vzťahov s Iránom, predovšetkým pokiaľ ide o oblasť energetiky. S Iránom musíme veci za- zregularizovať, a toto je vlastne úloha pre Európsku komisiu, tie sankcie sa rušia, ale sú tu dodatočné sankcie zo strany Spojených štátov amerických. Bulharsko zastavilo svoj nukleárny program pre druhú i elektráreň a to preto, že na tom trvala Európska komisia. Bulharský minister a predseda vlády urobili návrh pre spoluprácu s Iránom a v tomto ohľade by sme chceli mať podporu zo strany Európskej komisie, pretože zdá sa, že riešenia zaostávajú a je tu ešte veľa nedoriešených otázok medzi Iránom a štátmi, Spojenými štátmi americkými. Pán Telička, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Odpovedali ste dnes na otázku a myslím, že to bola dvojaká odpoveď. Hovorili ste o úsiliach, ktoré komisia, vaši kolegovia a členské štáty a ich predstaviteľia robia vo vzťahu k Iránu. Myslím, že takýmto spôsobom sme dosiahli tie informácie. Myslím, že sa snažíte. Myslím, že tu máme dvojaký program, máme hospodársky program a takisto ešte máme aj agendu v oblasti kvalitou e, zlepšovania demokracie v oblasti ľudských práv a tak ďalej Myslím, že v tejto otázke som vašu odpoveď považoval za uspokojivú, ale pokiaľ ide o tú dvo- druhú polovicu odpovede, tam mám určité problémy, pokiaľ ide o úprimnosť. Spojené štáty americké. E, tam ste venovali málo času na odpoveď na tieto problémy. Povedali ste, že tu je určitý pokrok, pokiaľ ide o získanie objasnenia, že tu je snaha zo strany Spojených štátov amerických. Myslím, že tomu tak je, ale skutočnosťou zostáva, že sú tu pri prípady, kde sú ešte problémy. Ja som Čech a som z krajiny, kde vnímame jeden veľký prí, prípad, ktorý je taký flagrantný, to je Airbus proti Boeingu. To znamená, zdá sa, že Američania podpísali dohodu s Iránom, hoci začali neskôr rokovať a Airbus čaká už 5 mesiacov na to, aby tu dostali nejaké odobrenie zo strany Ameriky, takže to nestačí. Nepotrebujeme iba počúvať o tom, aké úsilia sa robia, potrebujeme konkrétne výsledky a povedzte nám, že čo môžeme urobiť. Takže buďte konkrétni. Prepačte, pani predsednička. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pani von Storch. Áno, pani predsednička, ďakujem pekne. Irán atomovú dohodu podpísal a preto Európska únia a Spojené štáty americké proti Iránu zrušili sankcie, ako sme počuli, ale iba čiastočne, pretože Spojené štáty americké obchodujú s Iránom opätovne a sú tu viaceré firmy, ktoré chcú obchodovať z Ameriky s Iránom, ale ak Siemens chce napríklad obchodovať s Iránom, tak sú tu sankcie zo strany Spojených štátov amerických, tak s kým bude sa tu obchodovať? Môže obchodovať s Amerikou, ale nie s Európou. Takže v podstate k tomuto ste nepovedali nič, ako to tu bolo povedané. Prečo Američania takto postupujú a čo robíte vy? Napríklad Exxon Mobil môže kupovať ropu v Iráne a každý iný podnik, ktorý to robí, jednoducho sa už nedostane na americký trh. Amerika je za voľný obchod, tak aj my sme za voľný obchod, takže navrhujem, aby Amerika prestala trestať voľný obchod, pretože sa iba upevní, do iba hovoria o voľnom obchode ale potom vlastne robia svoje vlastné ambície na úkor všetkých ostatných, ako to je v prípade t T-typu. Michel Lebreton, máte minútu. Ďakujem, pani predsednička. Irán dal všetky garancie, ktoré boli požadované zmluvo zo 14. júla 2014, pokiaľ ide o jeho jadrový program. Európske sankcie boli stiahnuté v januári 2016. Teraz by už nič nemalo stať v ceste obnoveniu normálnych obchodných vzťahov s Iránom. Európske banky ale váhajú financovať spoločné projekty s Iránom, lebo sa obávajú pokút zo strany USA. To je cyklus 118 Airbusov ohľadne e, dodávky týchto lietadiel Iránu a táto dohoda je paralizovaná. USA by už nemali mať e, možnosť dávať takéto pokuty. Európska únia by mala konečne nabrať odvahu a e, vyžadovať od USA písomný záväzok. Francúzsko by malo vziať do svojich rúk svoj osud a žiadať od svojej centrálnej banky, aby financovala francúzske projekty v Iráne. Minute, Ďakujem a na minútu slovo pán Balco. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem. V júli 2015 Irán podpísal dohodu na medzinárodnej úrovni. Irán svoj atomový program sprístupnil a vlastne boli takto zrušené na výmenu tie sankcie. Takže vlastne z princípu, v princípe urobili Spojené štáty americké všetko preto, aby tie sankcie boli pokračovať, pokiaľ je bankový sektor, je v záujme Európskej únie z hospodárskeho hľadiska takto postupovať aj kvôli migrácii, aby sme mali dobré kontakty s Iránom. A toto sa páči Spojeným štátom, to sa nepáči Amerike. Spojené štáty americké musia zrušiť tie sankcie v plnej miere a musia vytvoriť určitý tlak aj na Spojené Emiráty, Saudskú Arábiu, pretože v podstate v Jemene Saudská Arábia robí vojnové zločiny a to je spojen Spojených štátov amerických a to vedie k tomu, že situácia s Iránom exkaluje. Je našim hlavným záujmom, aby tam prevládal mier. Ďakujem pekne. Pani Tomačič, máte minútu. Ďakujeme pekne. Tento prípad skutočne poukazuje na delikátnu pozíciu Európskej únie v globálnych vzťahoch hospodárskych, vojenských a iných sme kľúčovým partnerom USA, preto sme sa tešili určitým privilégiám, ale toto partnerstvo môže mať negatívny dopad, ako je to napríklad v tomto prípade, pokiaľ ide o niektoré európske podniky v Iráne. Niektorí kolegovia budú využívať túto situáciu na to, aby spochybnili partnerstvo s Spojenými štátmi americkými, ale myslím, že sa mýlia. V tejto situácii musíme vytvoriť pozíciu Európy ako silného nezávislého globálneho hráča, hráča, ktorý sa teší dôvere z amerických partnerov, zatiaľ čo sa preukazuje aj dobrá vôľa a kredibilita voči východným partnerom. To prepojenie medzi Európou a Amerikou pokiaľ ide o záujmy, je skutočnosťou, to sa nedá poprieť, ale to neznamená, že Európa nemôže zohrávať konštruktívnejšiu úlohu v tomto kontexte. Ďakujem, pán predsel. Ďakujem pekne. Takže to je vynikajúci príklad toho, že v Európskej únii a okrem iného aj pokiaľ ide o administratívu vládu Spojených štátov amerických sa dobre hovorí o voľnom obchode, ale málo sa preto urobí. Komisia Pritom sa iba pozerá na to. Zatiaľ, čo banky z Európy naďalej majú obavy financovať nejaké dohody v Iráne, pretože musia potom počítať so sankciami Spojených štátov amerických. Predovšetkým pre malé a stredné podniky sú takýmto spôsobom znemožnené obchodné akcie v Iráne, tak zašívame to, že sa to teraz deje aj na, veľko, na veľkej rovine. Airbus čaká o vyše roka už s Iránom na dohodu a včera bolo zverejnené, že firma Boeing má dohodu na úrovni 51 miliard s Iránom. Dámy a páni, je úplne zjavné, čo sa tu deje. Ide tu o hospodárskú vojnu, o hospodárskú vojnu, ktorú Američania nenamierili proti Iránu, ale proti Európskej únii a komisia sa jednoducho nečinne prizerá. Ďakujem a teraz dostane slovo pán Fontulis. Ďakujem za slovo. Niektorí sa možno snažia teraz aj zámerne prekaziť európsku obchodnú činnosť v Iráne a nemá to dočinenia s obavami z jadrového programu. Sú to jednoducho obchodné záujmy Spojených štátov amerických. Príklad e, napríklad e, Airbus. Tam bola uzavretá dohoda na 118 lietadiel v januári a potom prišli rôzne tlaky a vplyvy. A teraz je stav taký, že o 5 mesiacov neskôr ešte nič nie je zrealizované. No a Boeing takisto začal rokovať o dodávke 120 lietadiel. Takže vidíme, ako vyzerá solidarita a obchod v poňatí Američanov. Vidíme, kto je tu silnejší v presadzovaní záujmov a toto musíme zohľadniť aj, mm, keď sa budeme rozhodovať, či chceme TTIP. Aká má byť e, budúcnosť Európskej únie? Tento problém s Iránom to je len príklad podobných iných praktík. Ďakujem. Pán Kaputo teraz v rámci postupu Catch the Eye. Jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Extrateritoriálne účinky sankcií USA vo vzťahu k Iránu vytvárajú naďalej um, ehm, problémy pre podniky EÚ od roku 2012-13 celkové importy EÚ z Iránu sa e, znížili o 86 a exporty sa znížili o 26 Európske štáty sa držali globálneho plánu a Spojené štáty teraz musia zrušiť tieto reštriktívne opatrenia. Irán sa zaviazal jadrový program realizovať iba pre civilné účely a musia byť teraz teda otvorené cesty pre Irán, aby sa vrátil do medzinárodného spoločenstva. Musíme obnoviť vzťahy s týmto dôležitým, e, s touto dôležitou súčasťou arabského sveta aby sa takisto zlepšila úroveň ľudských práv v tomto regióne. Pán Moraes, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Väčšina európskych podnikov nemôžu realizovať obchodnú činnosť v Iráne, i keď Irán pristúpil na jadrovú dohodu. A prečo máme obavy z USA a z porušovania amerických sankcií voči Iránu. EÚ musí zareagovať na tento problém, musí ponúknuť riešenie, pretože tu sa zhoršujú a obmedzujú bilaterálne obchodné vzťahy EÚ a jednoho veľkého štátu. Je to veľký štát, Irán, ktorý teraz prežíva obrovské zmeny a e, iránske mesta takisto teraz rastú, dochádza tam k obrovskému rozvoju E, stavebné podniky e, by tu mohli nájsť zákazky, napríklad aj grécké podniky, ktoré trpia úspornou politikou trojky, aj iné grécké podniky, napríklad farmaceutické alebo technologické, drogistický tovar. Toto všetko by sa do Iránu mohlo dodávať. Mm, komisia musí niečo urobiť. Ďakujem, pán Jakovčič. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja som raz navštívil Irán, keď ešte boli v platnosti sankcie. A videl som, aké dôležité pre Irán je spolupracovať ekonomicky a obchodne s Európou. Uvedomil som si, že iránska ekonomika dostala vlastne príležitosť spoluprácou s Európou a aj pre nás sú to investičné možnosti. A táto súčasná situácia, to je opäť ten známy prípad, že Američania sa s Európou zahrávajú. Airbus mal dobrú pozíciu, ale nakoniec neuzavrie dohodu. Čiže je to ekonomicky zaujímavá, lákavá situácia pre EÚ, a zároveň je to aj politická príležitosť pre EÚ a my to teraz musíme využiť. Ďalší rečník, nech sa páči. Veľkou chybou zahraničnej politiky EÚ je to, že sa spolupracuje s USA ale často proti záujmom EÚ. Paradoxne. Príkladom je presne toto, že európske podniky um, čelia prekážkam, keď chcú obchodovať v Iráne, pretože platia uh, sankcie Spojených štátov amerických, ktoré uh, Spojené štáty ešte nezrušili. No a vytvára sa situácia, ktorá je naozaj škodlivá pre um, nás, a ak e, chcú európske podniky obchodovať v Iráne, hrozia im ešte aj pokuty od Američanov. Európska únia musí okamžite zakročiť proti americkej hegemónii, aby podniky EÚ e, mohli byť aktívne a činné na iránskom trhu. Ďakujem. Teraz dostane opäť slovo komisárka Bienkovská. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážení poslanci, vážené poslankyne, toto bola užitočná výmena názorov. Chcem sa E, veľmi poďakovať poslancom za jasné vyjadrenia. Môžem vás ubezpečiť, že my analýzujeme túto tému a analýzujeme aj konkrétne príklady. Neskôr sa vyjadrím aj k Airbusu a k Boeingu. Ale najskôr poviem, že tu máme naozaj spoločnú víziu, spoločný záujem. Chceme, aby akčný plán fungoval pre všetkých účastníkov, najmä pre európske podniky a chceme znova e, e, zaintegrovať Irán do svetovej ekonomiky. Chcem zopakovať, že EÚ je ochotná poskytnúť pomoc a podporu súkromnému sektoru, aby sa zrušili tieto stále platné sankcie. Budeme obhajovať záujmy európskych podnikov jednom, jednoznačne. Pokiaľ ide o prípad Airbusu, Airbus podpísal dohodu e, koncom januára keď vo Francúzsku bol na návšteve iránsky prezident. 28. januára bola podpísaná dohoda o vývoze lietadiel. No a pokiaľ ide o Boeing, Boeing podpísal iba memorandum o porozumení, nie obchodnú dohodu, ale memorandum of understanding a takisto sa týkalo vývozu e, lietadiel a stalo sa tak veľmi nedávno, čiže situácia týchto dvoch spoločností je takmer rovnaká, ale Airbus má skutočnú dohodu a e, Boeing má iba memorandum. Vieme veľmi dobre, že implementácia to je neustála výzva. Nesmieme to strácať zo zreteľa, musíme na tom kontinuálne pracovať. Všetky vaše prípomienky predložím vysokej zástupkyni pani Mogherini. Ďakujem ešte raz, že ste túto tému predložili e, dnes na plenárnom zasadnutí a dúfajme, že e, sa k tomuto ešte v blízkej budúcnosti vrátime. Je to